považujeme za prijatý. No a teraz prechádzame k ďalšiemu bodu e, dnešného programu a to sú jednominútové vystúpenia v súlade s článkom 150 rokovacieho poriadku. No a e, dostal som e, prihlášky do tejto rozpravy, no a ja ich pekne po poriadku požiadam, aby sa ujali slova. No ako prvý dostáva slovo pán Adam Koša, nech sa páči, máte jednu minútu. Uh, pán Adam Koša. Pán Adam Koša, nech sa páči. Köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim! No, ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia. Chcela by som upozorniť na to, že chcel by som upozorniť na to, že zmluva z Lisabonu obsahuje aj chartu ľudských práv a to e, sa vzťahuje aj e, na nás, na postihnutých občanov. E, v tomto kontexte by som chcel upozorniť na tri veci. Podľa charty nemôže nikto, či už priamo alebo nepriamo, byť znevýhodňovaný, keď má postihnuté dieťa alebo rodinného príslušníka. Od teraz poisťovne nemôžu na tomto základe tiež uzatvárať zmluvy, že niekto je postihnutý. Po tretie, v európskych inštitúciách a na základe kresťansko-demokratických hodnôt musia všetci postihnutí občania musí byť dodržiavaná ich ľudská dôstojnosť. Chcel som upozorniť na tieto tri aspekty a chcel som vás požiadať o to, aby ste podporili zriadenie e, interskupiny, medziskupiny pre postihnutých. Ďakujem. A ďakujem veľmi pekne e, za váš príspevok. A teraz pán Jaroslav Kalinovský na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Európska únia a každý, každý siedmy občan patrí e, k menšine. No a v Európskej únii e, sa dodržujú práva menšín. E, musíme zdôrazniť, že my tieto práva dodržiavame. Každý vie, že e, demokracia je založená tiež na postoji k menšinám. V Lisabonskej zmluve sa hovorí, že menšiny musia byť rešpektované a Charta základných práv zakazuje občanov menšín diskriminovať. Avšak takéto udalosti sa v EÚ ešte vyskytujú. Ja teraz hovorím o Litve. Už 20 rokov občania Litvy sú diskriminovaní na rôznych úrovniach spoločenského života. Ja myslím transkripciu, transkripciu polských mien.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 Zahrania to pokrok, ktorý dosiahli štáty Západného Balkánu a Turecku na pozadí celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy a hlavných veľkých problémov, ktorými sa tieto krajiny stretávajú. Vo svojom príspevku e, sa vyjadrujem ako člen delegácie pre vzťahy medzi EÚ a Tureckom. Ja chcem pozbudiť Turecko, aby pokračovalo v reformách na ceste k demokratizácii krajiny a k rezolúciu, vyriešeniu konfliktov s susedmi. Turecko teraz musí zdvojnásobiť svoje snahy, aby splnilo prístupové kritériá. Členstvo v EÚ musí byť e, stimulom na držiavanie ľudských práv, modernizáciu krajiny, aby sa dosiahli cieľe. Ďakujem veľmi pekne. E, pán Mark Tarabela na jednu minútu. Dámy a páni, každých 6 sekúnd od hladu umiera dieťa vo svete a viac ako 1 miliarda ľudí trpí pod výživou. To bolo aj povedané na samite v Pittsburghu na G20. Na tomto samite 20 miliard dolárov sa slúbilo ako pomoc rozvojovým krajinám a robila sa to aj na G8, tá, tento slúb. Ale minulý týždeň v Ríme 16. novembra E, summit ukázal, že situácia je iná, že e, vodcovia krajín G8 nepodpísali a nerealizovali e, všetky tieto sluby. Ide predovšetkým o 44 miliard ročných dolárov na to na podporu plnospodárstva v jednotlivých krajinách rozvojového sveta takže sa stále obmedzuje len na sľuby G8 z Akvily. Ja ľutujem túto dvojakú reč a schopnosť G20 realizovať svoje opatrenia, ktoré spochybňujem, ako hovorí Pierre Dat, je potrebné väčšinu trpezlivosť na niečo, čo nakoniec nikdy nepríde. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, pán Antonio Masipi Dialgo. Situácia na západnej Sáre je veľmi vážna. Observatórium pre ľudské práva z Astúrias a ďalšie organizácie, ktoré sú veľmi dôveryhodné, o tom hovoria. Je tam sedem politických väzňov, pretože navštívili svoje rodiny. Sú tam politickí väzni, mučenie, zmiznuté osoby. To je niečo, čo nepatrí do medzinárodného práva. Mierová e, hrdinka, nositeľka Sacharovej ceny bola mm, vyhostená okupantami Európska únia, pani Malstrom, členovia EÚ, aj nové funkcie rady mali by dosiahnuť, aby EÚ sa viacej implikovala v prospech e, obyvateľov západnej Sahary. V 20. E, výročí pádu Berlínskeho múru máme v blízkosti iný múr. Vypočúvajme ich prozby a zachráňme ich. Eh, Ďakujem veľmi pekne. No, teraz pán Karl Haglund na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. V posledných týždňoch eh, bola predložená správa, ako bude v budúcnosti vyzerať Baltické more. Rovnako sa uskutočnilo zmierovacie konanie medzi radou a parlamentou pre rozpočet roku 2010 a tam je obsiahnutých tých 20 miliónov eur pre stratégiu EÚ pre oblasti Baltického mora. Ja by som chcel vyzvať komisiu, aby poskytla právny základ, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa to dalo realizovať aj v praxi. Ja si myslím, že to je veľmi naliehavé a že treba veľmi rýchlo konať. To sme si prečítali minulý týždeň. Ja si myslím, že skutočne treba niečo urobiť. Komisia musí niečo urobiť a aj my musíme niečo spraviť a rovnako rada. A všetci, ktorí sa na tom podielajú. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Helen Flotr. E, Ďakujem, pán predseda. Vo štvrtok som bola v Tunisku e, na procese spisovateľa Dafika Bemprika, ktorý bol v Tunisku obvinený e, všeobecným právom, ale tieto obvinenia sú neodôvodnené od 27. oktobra vo voľbách v úvodzovkách v, Tenisku došlo, v Tunisku pardon, došlo neustále k porušovaniu ľudských práv. Doteraz som to nikde nevidela. Možno pán Benelli 27. oktobra prijal opatrenia, e, aby potlačil obyvateľstvo v Tunisku a prebieha to skutočne za všeobecného, všeobecnej indiferencie a nepozornosti medzinárodných ambasád Myslím si, že musíme to dnes veľmi jasne povedať. Sme venní, vinní za to, že nepomáhame osobám v, nebo, v nebezpečenstve. Čo robia naše ambasády, Európska komisia, aby čo najjasnejšie zasiahli, však musíme splňať a zodpovedať sa z medzinárodných zmluv, ktoré sú pre nás záväzné a keď sa dejú veci, ktoré sú absolútne proti našim pravidlám a medzinárodnému právu. Pán Valdemar Tomašovský, nech sa páči na jednu minútu. Uh, e, um, e, pán Joao Ferreira. Pán Joao Ferreira. O acordo comercial assinado no passado dia... Ďakujem. Obchodná dohoda podpísaná 4. medzi EÚ a Izraelom na liberalizáciu plnohospodárskych e, výrobkov, spracovateľských, rybarenských produktov je nepriateľná z viacerých dôvodov, ktoré, na ktoré chcem poukázať. Je to súčasťou liberálnych politík e, v polnohospodárstve a v rybolove. Ale čo je vážnejšie, že tieto politiky budú podporované e, a sa bude podporovať v krajine, ktorá priamo e, narušuje a porušuje ľudské práva palestínskeho ľudu. E, čo sa deje s cestovnou mapou? Neustále sa stavajú ďalšie osídlenia mm, osadníkov na palestínskom území a tiež sa palestínci vyhostujú z Jeruzalimu. Jeruzalemu neustále sa porušujú medzinárodné práva. Táto dohoda je produktom, ktorý, e, produktom dohody, ktorá je ale nepriateľná. Vyjadrujeme náš odpor a zároveň podporu palestínskeho ľudu, podporujeme jeho právo na vytvorenie zvrchovaného štátu. Ďakujem, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Gerard Patten. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Ruský exulant Pal Strojkov nedávno publikoval odhalenie o kolaborácii medzi libristami a sovietským zväzom počas studenej vojny. Archívy poukazujú na to, že v 90. rokoch Neil Kinok ako vedúci predstaviteľ opozícia e, sa cestou vyslancov dal do kontaktu s pánom Gorvač, s Ruhom a išlo o to, aby sa zabránilo implementácii programu Trident, ktorý sa týkal riadení striel. Išlo tam o otázku obrannej politiky a v tom malo to mať e, dopad na správu, na, na politiku Veľkej Británie v oblasti obrany. Ak teda je pravdivé, čo sa v tejto správe uvádzi, ktorá sa práve publikovala, tak potom vlastne Neil Kinnock sa dopustil veľa zrady. Tak, takže ide o to, do akej miery bude možné, aby reagoval pán Kinnock na tieto sovietské dôkazy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcel by som vás upozorniť na to, že na zozname 79 rečníkov a maximálne dostane slovo 30 alebo 35 rečníkov, takže to platí hlavne pre tých, ktorí ešte teraz žiadajú o slovo. Takže je mi ľúto, kolegovia, ja už nemôžem akceptovať vaše prihlásenia do diskusie. Ďakujem pekne, pán Čaba Šogor. Szomorú, hogy a Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja myslím, že politika, ktorá sa zaoberá, alebo politika, ktorá uberá občanov menšín o používanie jazyka, je stále sa stále častejšie objavuje. Platí to napríklad o, Slo- o Slovensku. Aj v Českej republike treba povedať, že Benešové dekrety aj bez Lisabonskej zmluvy na základe boli vytvorené na základe kolektívnej viny a nie sú protiprávne vďaka charte, ale aj teraz sú protiprávne, protiprávne v súvislosti s viacerými ako šiestimi európskymi dokumentami. Dúfame, že budúcnosť Európy nebude že budúcnosti Európy nebude určovať situácia po druhej svetovej vojne, ale práva menšín. Ďakujem pekne, pani Jana Záborská. Ďakujem, pán predseda. V novembri, 20. E, novembra uplynulo 20 rokov od prijatia dohovoru o právach dieťaťa Organizáciou spojených národov

umožnia pokračovanie dôležitej a užitočnej práce pre činnosť parlamentu. ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Daciana Oktaviana Sarbu na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Situácia e, rumunského spoločenstva v Taliansku a rómskeho spoločenstva nás znepokojuje. Všetci vieme, akým spôsobom celé toto spoločenstvo bolo ohvárané kvôli niekoľkým osobám. Toto spoločenstvo trpí niekoľko príkladov. Tlač hovorila o flagrantnom prípade diskriminácie riaditeľ jednej telefonickej spoločnosti v Taliansku odporúčal svojim zamestnancom, aby neuzatvárali e, dohody s rumunskými občanmi rumunský občan romského, romského pôvodu bol zranený a žiadna nemocnica ho nechcela prijať. To je len niekoľko konkrétnych príkladov, ale e, Rumúni, ktorí žijú v Taliansku, zažívajú takéto niečo každý deň. Ja si myslím, že na európskej úrovni by sme mali upozorniť taliansku vládu, pretože každý prejav diskriminácie je nepriateľný. Pán Derek Bogan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som chcel hovoriť o dôležitosti európskych štrukturálnych fondov pre regióny ako Wales, ale musím reagovať na pripomienky, ktoré, hovoril, ktoré uviedol pán Button o známom britskom politikovi, ktorý bol aj komisárom EÚ. Obviní takého človeka z velezrady rady je proste dosť nehorázne a ten mal by sa za tieto svoje vyjadrenia hambiť. Žiadam ho, aby stiahol, aby odvolal to, čo práve povedal. Ďakujem. Poprošu o zabranie głosu. Ďakujem pekne. A teraz dostáv slovo pán Ivo Vajgo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja. Za málo budeme mať príležitosť vypočuť si kandidátku na vysokého predstaviteľa zahraničnej politiky EÚ. Pre nás to bude tiež skúška ohňom, aby sme videli, aký vplyv môže mať EÚ na mierový proces na Strednom a Blízkom východe a vidieť, či EÚ má nejakú úlohu a zohráva nejakú úlohu v oblasti. Doteraz sme neboli veľmi úspešní. Predrečnička, ktorá vystúpila, to povedala veľmi správne a podrobne. V tieto dni vidíme, že naďalej sa uzatvára ten začarovaný kruh. E, Hamas vysiela rakety, Izrael bezproporčne odpovedá, takže zasahuje aj civilov, aj vojakov a medzi nimi spôsobuje obete. Nesmieme zabudnúť na túto oblasť, ktorá je v mierovom procese. Ďakujem. Pán Chris Davis, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán predseda, vojaci z Británie a z iných krajín bojujú a umierajú v Afganistane. Dôvod je ten, aby sme boli my v bezpečí, aby bránili demokraciu, aby eh, bojovali proti al aby bránili aj E, práva žien. O tom sa hovorí, ale ja som si tým neistý. Zdá sa, že stratégia nie je celkom jasná. Myslím práve, že naša prítomnosť v tej krajine len zvyšuje nebezpečie aj zo strany ďalších útokov islamských radikárov. Vlastne celá tá krajina smeruje ku nebezpečiu prepoknutia veľmi vážnej občanskej vojny. Potrebujeme diplomatickú stratégiu, potrebujeme hovoriť s Talibanom. Musíme hľadať cesty ku vzájomnému zmiereniu. A musíme preto dbať na patričné zloženie súčasnej vlády. A mali by sme stiahnuť vojakov z afgánskej pôdy. Ďakujem. Durán. Ďakujem pani Izabel Durán, nech sa páči. Pán predseda, vy dobre viete, dohoda medzi Belgickom a ždf Suez sa v oktobri 2009 podpísala a predližuje monopol GDF Suez al do roku 2025 a je to úplne proti politike liberalizácie a to vlastne len potvrdí monopol jadrovej energetiky a budú oveľa ťažšie projekty obnovateľných energií a iných zdrojov, keď veľmi dobre vieme, že regulačné orgány a iné nezávislé orgány postúpia kontrolu trhu a udelovanie cien kontrolnému výboru, kde bude mať sídlo aj ŽD Suez, tak ja len dúfam, že Európska komisia zareaguje a prstom poukáže na problémy, kde skutočne kde ten sudca, ktorý by mal byť, nie je tam a keď tam nie je nezainteresovaný sudca, Blížime sa k kodanskému samitu, tam je energetická záležitosť centrálna, obnoviteľné energie a ja dúfam, že Európska komisia bude pozorne sledovať tento vývoj v Belgicku, aby sa znovu nepod nepotvrdil monopol um, eh, Elektrabel a GDF Suez. Nech sa páči, pán Higgins. Desiatky tisícov eh, pracovníkov verejnej správe v Severnom Mírsku sú pripravené už e, dokonca organizovať štrajk, pretože skutočne krajina sa nachádza v stave, že vlastne naozaj zajtra je tu vyhlásený strajk, štrajk. A práve by sme chceli podporiť štrajkujúcich, aby ešte e, svoju aktivitu zintenzívnili, aby zvrhli tý, tú vládu a tie inštitúcie, ktoré nemajú patričnú kredibilitu. Práve si myslím, že pokiaľ ide o menovanie eh, do, na post vysokého predstaviteľa zodpovedného za medzinárodné vzťahy v rámci EU, že je tam vymenovaná dáma, ktorá nikdy nebola na zvolenej funkcii, tak si myslím, že to nie je korektné a proti takýmto javom treba aj na tejto pôde bojovať. Ďakujem. Andreas milcer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Každý siedmy Európan je príslušníkom menšiny, aj, ke, aj napriek tomu je ochrana menšín, tak zaostáva. Pričom keby Brusel neprebral kompetencie členských štátov na seba, alebo zatiaľ, čo preberá kompetencie na seba, tak práva menšín necháva na členské štáty v Eh, Európe nie je jednotlivý postup a v jednotlivých členských štátoch sa táto otázka rieši eh, rôzne. Francúzsko napríklad nepozná etnické menšiny a v, Slovinskom, v Slovensku eh, stále platia rozhodnutia proti, ktoré nie sú v súlade s medzinárodným právom. A tieto rozdiely podľa mňa poukazujú na to, že nevyhnutné nevyhnutné jednotné právo pre menšiny. Ak si Európa chce zachovať eh, svoje, svoju kultúrnu rôznorodosť, eh, tak eh, ochrana menšín je nevyhnutná Európska únia, aby týmto mohla poukázať na to, že národná rôznorodosť v Európe nie sú len prázdne slova. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán... Ďakujem pekne. No a teraz slovo, slovo pán Česlav Šikersky uroczystości które odbyły się dziewięć listopada tego roku w berlíne. 9. novembra tohto roku bolo 20. výročie pádu Berlínskeho múru, zjednotenie Nemecka a tiež sa ukázala cesta strednej a východnej Európe k demokracii, k slobode a k prekonaniu rozdelenia nielen Nemecka, ale aj Európy. Pád Berlínskeho múru to bol koniec tejto cesty, ale zmeny v strednej a východnej Európe už ako proces začali v Polsku eh, hnutím Solidarita pod vedením Lecha Valensu. Nezabúdajme tiež na to, že aj v Maďarsku existovali určité hnutia v roku 1956, že boli protesty v poznaní 68. rok v bývalom Československu, v 70. rokoch udalosti v Graňsku, Mnoho angažovaných členov opozície z rôznych štátov bojovalo za slobodu a demokraciu. Čas z nich dokonca obetovalo aj svoju živo, svoj život, preto treba uctiť ich pamiatku a nezabudnúť ani na tých politikov, ktorí ukázali obrovské odhodlanie pri budovaní slobody, demokracie a trhového hospodárstva. Kolegovia, mám tu oznámenie. Prečítam ho v angličtine. Možno to bude pre vás ľahšie pochopiteľne. Pán David Martins, teda jeho let sa oneskoril. Toto je správa od pána Davida, Davida Martinsa, našho kolegu. Takže preto by som poprosil, aby tu prítomní odsúhlasili